Otváram schôdzu. Zápisnica včerajšieho zasadnutia a prijaté texty sú k dispozícii. Je niekto proti? Nie je tomu tak. Predseda na základe EPP žiadosti eh, informuje,